Musím vám povedať jednu oficiálnu informáciu. Odporúčanie rozhodnutia predložené výborom EKON nevyjadriť e, námietky voči delegovanému aktu. Toto bolo znamené včera, no a keďže 24 do 24 hodín neboli žiadne námietky vyjadrené podľa pravidla 105 odsek 6 sa toto odporúčanie považuje za schválené a bude zverejnené a s ostatnými prijatými textami zajtrajška, teda štvrtka 9. júna 2016.